Well, good afternoon, everyone. Um, I think we will make... Pekné popoludne prajem všetkým. Myslím si, že môžeme začať. Už je štvrť na štyri. Ja som Mary Hannibal, som jedna z podpredsedkyň výboru pre ženy a som tu teda preto, že zanahrádzam predsedničku. pretože sú tu problémy s dopravou a súvisí to s hurikánom ospravedlnila sa, ale bohužiaľ predsa len budeme môcť aspoň stihnúť tie naše vypočutia, ktoré máme na programe. Sú to dôležité body, pretože tu ide o európsku stratégiu boji proti rakovine, boji proti rakovine žien. Rozhodli sme sa, že toto vypočutie bolo zorganizované na to, aby sme doplnili plánované správy z iniciatívy, ktoré vlastne majú rovnaký titul a názov a rozhodlo sa, že táto správa bude pridelená EFDD, ktorá nominovala pani Ajutu ako spravodajkyňu. Krútke, krátke, krátky vstup. E, každý jeden z troch ľudí dostane rakovinu. To súvisí e, to predstavuje nielen teda tragédiu pre rodinu, ale sú to aj náklady pre Európsku úniu a niektoré druhé fóriem, ako napríklad uh, rakovina krčka, maternica a ostatné, tie sa týkajú hlavne teda žien. A tieto druhy rakoviny eh, nie je im venovaná patričná pozornosť, pokiaľ ide o všeobecnú mienku ani pokiaľ ide o politiky, ktoré sa prijal. Preto sa budeme sústrediť na súčasnú situáciu, pokiaľ ide o prevenčný screening, diagnózu a budeme vlastne hodnotiť stratégie Európskej únie v tomto ohľade. Máme tu prizvaných viacerých rečníkov, sú vlastne e, e, odborníkmi v tejto oblasti, napríklad Karen Ben e, Európa Dona, to je organizácia, ktorá takisto mala v podstate problémy s dopravou, takže jej prezentácia, nakoľko je let bol zrušený, bude, jej prezentácia bude prednesená zo, zo strany Wendy Jare, ktorá bude hovoriť teda aj v jej mene. A teraz dostane slovo spravodajca Daniela Ajuto, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Želám pekné popoludne všetkým prítomným a ďakujem za účasť na dnešnom vypočutí, hlavne odborníkom, našim hostom, ktorí prišli, hoci z logistických dôvodov žiaľ niektorí nebudú môcť pricestovať, ale prispejú iným spôsobom. Asi pred 4 rokmi opakovaná rakovina prsníkov e, spôsobila umrtie jednej ženy, ktorá mi bola môjmu srdcu veľmi blízka, jednej mladej ženy. Vyvolávalo to vo mne veľmi silné pocity, ale zároveň urobiť niečo, aby som uľahčila prístup žien ku rýchlej diagnostike rakoviny prsníka aby sa nedostali do tejto ťažkej situácie bojovať proti tomuto ochorení, keď e, E, postihne ženu, tak má špecifické psychologické dopady, ktoré sú často e, podceňované aj vzhľadom na vážnosť ochorenia. A sú tam viaceré faktory. Podľa Eurostatu každoročne asi 600 tisíc žien v celej Európe zomiera na nejaký druh tumoru a z nich 90 tisíc je to práve kvôli rakovine prsníka. Sú to obrovské čísla ale našťastie je o mnoho viacej tých žien, ktorým sa podarí bojovať proti tejto chorobe, pretože 80 ktoré majú e, tumor e, na prsníkoch, tak prežijú. A obraciame sa aj na tieto ženy. Ich e, život sa radikálnym spôsobom mení a prináša to jednak chirurgické zákroky a devastujúce psychologické dopady. Hovorím o dramatických dôsledkoch hysterektomie, alebo mastektomie, ktoré v niektorých prípadoch môžu spôsobiť veľké psychologické traumy, z ktorých vôbec nie je jednoduché sa dostať. Touto správou by som rada zdôraznila a poukázala na túto problematiku, aby členské štáty e, urobili a koordinovali také politiky a také programy v zdravotníckej oblasti, ktoré budú brať do úvahy oveľa širší rámec e, týchto e, aspektov ochorenia. Vo výbore FAM som navrhla diskusiu a prípravu iniciatívnej správy a našla som veľmi širokú podporu od kolegyň a kolegov a to je skutočne e, vzdáva to čest práci celému tomuto výboru. Chcela by som upozorniť hlavne na tri hlavné aspekty a to predovšetkým prevencia, monitoring ochorenia, bez pochyby vysoká umrtnosť tumorálnych eh, nádorových ochorení. Eh, eh, môžeme túto umrtnosť znížiť radikálne, keď budeme vopred a veľmi včas túto chorobu diagnostikovať. Rozhodujúce je robiť prevenciu a to neustálým monitoringom, ktorý musí byť aj z ekonomického hľadiska pre ženy prístupný, či už generickými alebo špecifickými screeningami. Prevencia nie je vždy jednoduchá. Veľmi často kontrolné návštevy u lekára sú aj drahé a veľmi dlho aj celá táto záležitosť trvá. Musíme postupovať tak, aby členské štáty zabezpečili prístup všetkým ženám mať minimálny prístup k dočasnému monitoringu alebo diagnostikácii tohto ochorenia. Potom je tu aj špecifickosť e, liečenia. Veľmi často e, týmto ochorením sú postihnuté typicky ženské orgány Tretí, posledný aspekt je psychologický a asistenčný. A tu je potreba zabezpečiť adekvátnu podporu ženám, ktoré trpia týmto ochorením. Psychologické aspekty tohto ochorenia sú veľmi veľké a postihuje hlavne, hlavne tú ženskosť alebo ženskú časť ženskosť e, pacientky aj v nasledujúcom období po e, liečení alebo po chirurgickom zákroku potrebuje pacientka e, asistenciu aj psychologickú. Nemôžeme ich nechať samé na seba, pretože pre nich veľmi často sa vrátiť k úlohe matky a manželky je veľmi zložité a preto potrebujú túto našu podporu. Nebudem, nechcem zachádzať do detajlov. E, máme tu veľmi kvalifikovaných hostí, ktorí budú odborne hovoriť o probléme, tak im e, rovno udelím slovo. Well, for... Ďakujem pekne spravodajkyni za túto zaujímavú informáciu na úvod. Prejdeme teda k prvému rečníkovi, Eh, je to psychológ Alessandra Campitelli, ktorá spolupracuje v podporných organizáciách. Nech sa páči. Dobre, popoludne som Alessandra Campitelli, som psycholožka a venujem sa podpore žien, ktoré utrpeli toto ochorenie. Moje vystúpenie sa bude venovať psychologickým aspektom ochorenia pre ženu. A to, ako môže mať toto ochorenie vplyv na ich každodenný e, život a potom aj na ich vzťahy s rodinou alebo s deťmi. Rákovina je multisystémové ochorenie, e, postihuje aj bunky, aj myšlienky, aj e, mozog, aj telo, aj myšlienky, aj vzťahy. Takže veľmi často e, sa pacientka potom ako keby nachádza v takom prázdne. Keď je takéto ochorenie, tak je to problém identity. A dostáva sa do krízy celá entita, celá e, rodina, aj individuum ako také. Keď sa hovorí o rakovine, konotácie sú vždy negatívne a často sa hovorí o tých najhorších scenároch. je veľmi traumatické zistiť, že máte takúto chorobu a to vlastne postihuje aj vlastný životný štýl a musíte prijať aj veľmi invazívne liečenie, ktoré narušuje aj váš normálny život aj potom, keď ochorenie už skončí. Pokiaľ ide o rakovinu prsníka alebo rakovinu reprodukčných orgánov, to spôsobuje významné zmeny aj na tele, aj na živote ženy Ten dopad je taký veľký, že to pôsobí aj na identitu rodiny, na vzťahy s partnerom, na sociálne, sociálny kontext. žena vlastne istým spôsobom musí prijať zmeny aj na vlastnom e, tele a ten psychologický aspekt je veľmi dôležitý a preto je potrebné pomáhať lepšiemu psychologickejšiemu sa prispôsobeniu e, po e, zákrokoch. Ale v každodennom živote nevždy sú prístupné e, potrebné liečenia alebo psychologické postupy a nevždy zodpovedajú tomu, aké sú potreby pacientky pretože veľmi často na nich spadá zodpovednosť, aby oni sami od seba žiadali psychologickú pomoc alebo nejaké ďalšie liečenie. Neuvedomujú si naliehavosť takéhoto zákroku alebo často finančne nemajú prostriedky na to, aby to mohli žiadať. Mnohé pat- pacientky potvrdili to viaceré štúdie z posledných rokov, hovoria, že nie sú dostatočne dobre informované o ich patológii, aby sa mohli správne rozhodnúť o tom, aké liečenie prijať alebo neprijať. Aj keď psychologické služby sú prítomné veľmi často, pacienti nevedia, že je tu takáto možnosť. A takéto nedostatky sú predovšetkým vážne pre pacientky, ktoré e, majú menšie, nižšie ekonomické alebo zlú ekonomickú situáciu a tak ďalej. Keď hovorím o rakovine prsníkov, je to asi 550 tisíc diagnostikovaných prípadov ročne v Európe a táto e, choroba má dopady nielen fyziologické, ale aj psychologické dopad na rodinu aj na prácu. Čo to vlastne znamená diagnóza rakoviny prsníkov alebo reproduktívnych orgánov? V prípade, že je potrebné urobiť odstranenie prsníka alebo odstranenie vaječníkov, okrem psychologického dopadu, e, postihuje e, ženu aj v jej očakávaní do budúcnosti svojho života a má to veľmi úzky súvis s tým, čo žena zažíva. Tento chirurgický zákrok na tele a na psychiku môže vplývať aj na sebavedomie ženy. Mnohé ženy informujú, že potom prichádzajú aj problémy vo vzťahy, pretože už sa necítia, ako, necítia sa dobre vo svojom vlastnom tele. Štúdia na 310 ženách, e, ktoré mali 200 prípadov rakoviny prísnikov, poukazujú na psychologické alebo psychiatrické problémy. 42 prípadov e, žien, ktoré mali rozvinutý druh rakoviny, hlavne ženy v prvom štádiu 36,7 majú teda problémy e, z, vyplývajúce z ochorenia, e, okolo 20 psychologické problémy a asi 10 problémy e, samopríjmania. Alebo... Toto ochorenie spôsobuje potom aj ďalšie veľké psychologické problémy. Mali by sme, cieľom by malo byť poskytovať také nástroje na dobré liečenie, ale hlavne, aby pacientka sa necítila po liečení osamotená, opustená. Jedna zo stratégií by mohla byť podporiť komunikáciu medzi pacientkami, medzi e, ženami v zdravotníc zdravotníckom personále a ženami v rodine a v okolí Štúdie hovoria, že ak je prítomná tá, ten zdroj informácie a ak aj rodiny príslušníci majú prístup k informáciám, e, je to pozitívne a znižuje to pomer pacientie, ktoré majú psychologický stres alebo depresiu v súvislosti s týmto ochorením. Ale starostlivosť by sa nemala obmedziť len na pacientku, ale aj e, deťom, rodine, partnerovi. Mnohé štúdie poukázali na pozitívny vzťah medzi symptómami maniakálno-depresívnymi a ďalšími možnosťami. A možnosť tej nekorektnej a korektnej informácie. Aj to má e, vplyv na stav pacientky a potom aj na správanie detí, pocit osamotenia a ďalšie iné problémy. To všetko, e, tieto negatívne symptómy sa znižujú v prípade, e, že pacientky boli lepšie informované. Rodina, či už pre pacientky alebo pre rodinných príslušníkov, je aj miesto liečenia teda a potrebuje asistenciu a pomoc odborníkov. Ale hlavne e, v rodinách často nastavujú také patologické komunikatívne vzťahy, snahou o vyhýbanie sa konfliktu A potom e, skutočne sa zabúda na kom- skutočnú komunikáciu a na vzťah ako taký. A z tohto hľadiska je potrebné dať účinnú psychologickú pomoc a preto je potrebné, aby aj zdravotnícky personál mal dostatočnú psychologickú prípravu, aby e, pomohol žene v každej etape liečenia pomôcť, či už pri diagnostikovaní alebo pri liečení. Psychológ by mal byť prítomný v jednotkách e, intenzívnej starostlivosti alebo liečenia rakoviny Rovnako treba vytvoriť procesy a postupy, aby pacientky boli automaticky zasielané na psychologické konzultácie nielen po ich žiadosti. Cieľom by malo byť zvyšiť odolnosť alebo schopnosť osoby, individua alebo skupiny ľudí, aby sa mohli pozitívne rozvíjať a reagovať pozitívne na udalosti a nenechať sa nejakým spôsobom poraziť e, tou tragédiou diagnózy. Ďakujem za pozornosť. well, thank you very much. I think that... Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že toto nám poskytlo náhľad na niektoré z tých ťažkostí, na ktorým musia čeliť práve ženy. A teraz zostane slovo Candy Vindiaret, ktorá je riaditeľka asociácie LEAK boja proti rakovine. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vyjadriť sa, ďakujem pekne za toto pozvanie, veľmi si ho vážim. Mohli by ste prosím vás nalogovať moju prezentáciu do systému? Ďakujem veľmi pekne. Takže ja zastupujem asociáciu Európskych líg boja proti rakovine. My sme sieťou a organizácií v celej Európe. Ide tu o e, charitatívne e, organizácie, keď sa napríklad pozriete na Taliansko, Francúzsko, tak je to La Ligue, v Taliansku zasa ten pendant, a to sú organizácie, ktoré vníma verejnosť veľmi pozitívne a ukazovateľom tohto je, že vlastne e, ten príspevok, ktorý majú, dostávajú od európskych občanov a keď si predstavíte, že je tu zhruba príjem na úrovni 50 až 100 miliónov, to je jednoducho veľmi veľa peňazí od jednotlivcov, vy ako vy a ja, a dáte peniaze takýmto organizáciám, ak dovolíte týmto organizáciám, že to dobre vynaložia. Toto je ďalkové ovládanie? Alebo tu klikám na niečo iné. Takže tieto ligy boja proti rakoviny sa venujú celému spektru kontrola boja proti rakoviny od prevencie cez výskum, vlastne teda až po vlastné liečenie, paliatívna starostlivosť, tak ako to povedala aj moja predchádzajúca kolegyňa. To znamená, my zabezpečujeme tú starostlivosť, stanovenie diagnózy, aby sa sprostredkovali konkrétne informácie. Riešime všetky druhy rakovín, samozrejme nie len žien, ale aj ostatné druhy. A naša špecifická práca, na ktorú sa sústredíme na úrovni jednotlivých krajín, je prevencia. Spolupracujeme s ostatnými, keď sa venujeme otázkam špecifických oblastí, jednotlivých druhov rakovín. Hovoríme tu napríklad o rakovine prsníka, pretože to je najčastejšia rakovina u žien, preto venujeme napríklad to organizáciu ako Európa Dona a je veľmi dôležité, že tu máme kolegyňu, a teda bolo by dobré, ak by bola prišla kolegyňa z Európa Dona, pretože by vám bola mohla viac povedať o rakovinách týkajúcich sa práve žien ako ja. Takže moja organizácia, my sme boli vytvorení v roku 1980, je to takmer už 40 rokov od začiatku našho fungovania a všetky lígy boja proti rakoviny chceli mať spoločnú platformu, aby došlo k vymieňaniu informácií a to je nemožné, ak pracujete iba na nejakej národnej úrovni. Takto vlastne sa zrodilo ECL a máme náš sekretariat, ktorý má centrum tu v Bruseli a preto spolupracujeme s Európskym parlamentom, s komisiou. Snažíme sa teda využiť túto našu polohu. A jedna z hlavných oblastí práce, ktorým sa venujeme, na čo sme pyšní, je, boli sme e, ustanovení e, ako pomocný orgán pre poslancov, ktorí majú praco- poradenskú skupinu pracovnú boja proti rakovine Môžete si to pozrieť aj na predmetnej e, internetovej stránke, to znamená stránka mapis.cancer. tam si to môžete pozrieť a Aloš Peterle zo Slovenska je šéfom, on je bývalý podpredseda vlády zo Slovenska a je vlastne aj zakladateľom tejto skupiny poslancov. My s ním spolupracujeme a spolupracujeme aj s ostatnými poslancami. To znamená, ak by poslanec chcel, aby sme my tu na úrovni Európskeho parlamentu sa venovali nejakej téme, tak my poskytujeme túto prácu asistentskú. Takže nepotrebujem vlastne to ďalkové ovládanie, stačí, ak poviem, že ďalšia priesvitka, dobre, takže tu vidíte tú mapu toho, kde, sme, kde máme centra a my e, definujeme Európu inak ako 27 krajín my skôr definujeme Európu tak, ako ju definuje VHO. Je to v širšom kontexte. Takže už som spomenula e, v úvodných slovách niečo o ECL. Naše ligy teda majú zhruba 6000 zamestnancov, polovica z toho sú, pracujú na dobrovoľnej báze. Každý rok máme nových zamestnancov, ktorí sa venujú týmto témam. Ako som povedal, my sme platformou kde sa vymenia overené postupy a dochádza k zájomnému zárovnej informácii, kde, aby sme sa vyhli nejakým duplikáciám e, medzi jednotlivými krajinami. Takže tu je pár štatistik. Neviem, či teda vidíte tie čísla, ale tá incidencia a úmrtnosť, ako vidíte, pokiaľ ide o rakovinu prsníkov najvyššie, to je 28%, potom kolorektum, potom pr- e, plúca, potom uterus, potom uh, vaječníky a 40% to sú iné druhy rakoviny, ako napríklad rakovina kože alebo rakovina pečenia a rôzne, druhé, rôzne iné druhy. A rakovina ako taká, už teda spomenula, je zodpovedná za 1,3 milióna úmrtí od roku 2014, odkedy zbierame údaje, 26% všetkých úmrtí to vlastne je. Kardiovaskulárne e, choroby to je prvý zabijak a rakovina je teda druhý zabijak. Už jed máme 570 e, tisíc úmrtí, muži majú viac, ale teraz tu nehovoríme o mužoch, to je zhruba 726 tisíc úmrtí. Pokiaľ ide o ženy, tak e, najvyššie e, krivky sa týkali práve Maďarska a Dánska, kde je až 250 úmrtí zo 100 tisíc obyvateľov. Teraz by som rada povedala niečo o európskych krokoch v boji proti rakovine, čo sa teda deje na európskej úrovni, pokiaľ ide o kontrolu tejto choroby a čo robíme v súčasnosti. Takže pred 30 rokmi Európa proti rakovine, tento program sa začal, prvý akčný plán sa začal v 87. až 89. Bolo to obnovené druhým akčným plánom od 90. do 94. ako vidíte. Tu sú konkrétne špecifické kroky, ktoré sa týkali predovšetkým rakoviny prsníka, ale takisto aj rakoviny eh, rakovina krčka maternice. A orientujem sa predovšetkým na eh, prevenciu. Mali sme tu správu, ktorú pripravila talianská kolegyňa Veronisi, ktorá je veľmi známa a táto správa skutočne bola dôležitá. Bola to vlastne správa Umberta o ktorý bol kľúčový aktér v tejto oblasti. Takže čo sa odvtedy udialo e, v nedávnych rokoch, to znamená od roku 2011. roku 2009 Európska komisia sa rozhodla, že je na čase, aby sa urobilo niečo viac v oblasti e, týkajúcej sa rakoviny, nakoľko sa dovtedy nič neurobilo, pretože predchádzajúce programy zacelené na rakovinu, ktoré skončil 90. 94. To znamená, 2011 sa začal veľký krok, kde bolo viaceré VIP osoby, ktoré si povedali, že musíme urobiť niečo viac v tejto oblasti. Od tohto obdobia vlastne prebiehajú diskusie, z čoho vznikli spoločné kroky na úrovni Európskeho partnerstva boja proti rakovine. To sa takto zrodilo a takisto spoločné kroky, e, takýto projekt, ktorý spolufinancuje Európska komisia, takéto spoločné aktivity e, sú dôležité pre členské štáty. Takýmto spôsobom členské štáty majú možnosť v tejto oblasti takisto niečo urobiť v oblasti kontroly boja proti rakovine. V rámci týchto spoločných krokov do roku 2014 Európska organizácia ECR vychádzala teda z, v snahe robiť osvetu v oblasti prevencie a boli tu konkrétne kroky, ktoré zacielené hlavne na ženy. Uvediem príklad. V roku 2011 sme zorganizovali programy. E, ako vidíte tú fotku, možno spoznávate to miesto tu v Bruseli, kde sme tancovali v rámci prevencie boja proti rakovine a apelovali sme na študentov, apelovali na mladé ženy, aby sa zúčastnili v rámci tohto podujatia a takisto a spolupracujem s Európskym inštitútom pre ženské zdravie tu v Európskom parlamente a zorganizovali sme zasadnutie, kde sme si stanovili program v rámci boja proti rakovine. Táto spoločná aktivita skončila v roku 2014, tedy Európska komisia sa rozhodla, že bude pokračovať v takýchto krokoch a začala ďalšie obdobie od roku 2014 až 2017 tieto spoločné podujatia sa volali kontrola rakoviny. Je to vlastne taký návod, ako bojovať proti rakovine. A nájdete to samozrejme na internete, môžete takisto pozrieť stránku Cancer Control EU. Je to taký manuál, pokiaľ ide o členské štáty, pretože tu máte obsiahnuté informácie ohľadne toho, čo by sa malo obsiahnuť na, národne, na úrovni národných plánov, čo prináša najnovšie výskum. Takže to je spoločný krok, ktorý vlastne skončil vo februári tohto roku, kde sme boli takisto do toho zaangažovaní. A ešte tu boli viaceré politické dokumenty, ktoré vzýšli z tohto spoločného programu a teraz sa sústredím iba na niektoré z tých odporúčaní, ktoré sa zatýkajú rakoviny žien, boli tu niektoré politické dokumenty, takže toto sú tie odporúčania, ktoré sa špecificky týkajú práve žien A týka sa to radioterapie, týka sa to e, viacerých druhov otázky riešenia e, prevencie, takisto kontrola hrubého čreva a kontrola, um, kontrola krčku maternice, pokiaľ ide o tie mladé vrstvy populácie, Takisto ďalšie kroky, ktoré z toho znešli, aby sa podporovali navigačné programy, pokiaľ ide o screening. A, takže to je takisto v súlade s tým, čo tu spomínala práve kolegyňa. A takisto podporujeme takto politiky, pomáhame ženám, a aby ženy vlastne takýmto spôsobom sprostredkovali tú osvetu medzi sebou, pretože častokrát sú to ženy, ktoré sa starajú aj o ostatných členov rodiny a vlastne čo urobíte teda vy, keď dostanete rakovinu prsníka, ešte stále sa musíte starať o zvyšok rodiny, o deti, ešte stále ste ženou, to znamená, čo treba urobiť v týchto prípadoch a takúto podporu my v rámci týchto rokov poskytujeme. Áno, ako vidíte, je ten screening a krčka maternice, to takisto je niečo, čomu sa venujeme. Sú tu ešte ďalšie kroky, ktorým sa venujeme a takisto aj screening, pokiaľ ide rakovinu prsníka, to všetko zišlo z týchto spoločných podujatí. A teraz by som chcela upriamiť vašu pozornosť na Európsky kódex boja proti rakovine. To je kódex, ktorý vlastne sa narodil pred 30 rokmi. Bola to súčasť boja proti rakovine už vtedy. A celé to prešlo revíziou, updateom v roku 2014 a v podstate tieto signály a posolstvá sú zacielené pre všeobecnú verejnosť na to, aby sme lepšie informovali o možnosti prevencie E, vychádzame teda z konkrétnych prípadov, vychádzame z údajov VHO, kde sa pred 30 rokmi na úrovni VHO vyprodukovali tieto odporúčania. Bolo to svojho času financované zo strany Európskej komisie. Ako viete, tak teda tento kódex sa sústredí na jednotlivé kroky a jednotliví občania môžu sa angažovať podľa týchto odporúčaní. Takže toto sú vlastne odporúčania, ktoré sú naformulované veľmi jednoducho, tak aby všeobecná verejnosť tomu porozumela. Napríklad vidíte, nefajčite, neužívate žiadnu formu tabaku, treba mať fyzický pohyb, e, nesedte dlho, to nie je pre nás dobre, pretože my vlastne tu v parlamente sedíme celý deň, takže apelujem na vás, aby ste potom išli na prechádzku, majte, zdravujte sa zdravo, jedzte plno, jedzte e, zdravé výrobky, nízkokalorické, vyhýbajte sa spracovaným, spracovaným jedlám, ktoré obsahujú meso a <clears throat> vyhýbajte sa alkoholu. Nepoužívanie alkoholu je lepšie ako druh, akýkoľvek druh prevencie. Na pracovisku sa chránte, snažte sa vyhýbať radiácii a žiareniu z radarov. To sú konkrétne informácie, ktoré sú obsiahnuté pre všetkým pre ženy. Napríklad doje, koj, kojenie môže znížiť e, e riziko rakoviny treba urobiť všetko preto, aby deti boli vakcinované, predovšetkým pokiaľ ide hepatitido, takisto pokiaľ ide o HPV, papilovírus, to je takisto niečo, čo je dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o mladé ženy. Súčasnúte sa na screeningových programoch tak pre mužov, ako aj ženy, pokiaľ Takisto pokiaľ ide o teda tie prípady rakoviny prsníkov, rakoviny krčka matenca. Takže toto sú všetko veci obsiahnuté v tom Európskom kódexe boja proti rakoviny. A teraz by sme mohli prejsť k signálu, ktorý sa týka nejakých konkrétnych a, e, odporúčaní, pokiaľ ide o solária. Nepoužívajte solária, a preto, preto všetky mladé ženy používajú solária. Napríklad minulý rok Európska komisia pripravila správu alebo stanovisko pokiaľ biologické vplyvy ultračerveného žiarenia. Týka sa to konkrétne dopadu na zdravie, takisto pokiaľ ide o na solária, pokiaľ ide o estetické, estetické účely. Aké boli teda závery tejto správy? Tie boli nasledovné akákoľvek forma ultračerveného žiarenia, vrátanie solárií, je vlastne karcinogénna a vlastne spúšťa, ako aj šíri rakovinu. Došlo k záverom, že vystavenie sa takémuto, stanov, takémuto žiareniu zaprečuje melanómy a karcinómy vo všetkých vekových kategóriách a že vlastne získanie vitamínu D čo sa hovorí, že to je pozitívny argument takýchto solári, tak to je ďaleko predčené tými negatívnymi vplyvmi. Treba si to uvedomiť. Hovorí sa stále, že vitamín D potrebujete, pretože tu môže dosť deficiencii, nedostatku, ale máme jasné výsledky, že tie negatívne vplyvy prevyšujú tie pozitívne. A takisto Nepotrebujete soláre na to, aby ste zvýšili produkciu vitamínu D, pretože sú to alternatívne zdroje vitamínu D, ktoré sú k dispozícii. A čo je najdôležitejšie, nie sú tu žiadne e, bezpečnostné limity, pokiaľ ide o tie soláry. Ak sa napríklad pozriete na tie voltáže týchto solári, tak to je vlastne ekvivalentom napríklad tomu rizikovému stupňu 12. Keď napríklad ste v lete v nejakej krajine a potom počujete, v rádi informácie, že teraz svieti slnko veľmi silno a tá radiácia je na úrovni 12, to je najvyššia miera, tak prečo by sme vlastne my mali ísť teraz do takýchto solári, kde sú jednoducho tie úrovne také vysoké ako práve ten stupeň 12. Takže ďalšie kroky na úrovni Európskej únie, ktoré sa konajú, napríklad máme spoločné výskumné centrum, to je výskumné centrum Európskej komisie, ktoré má centrum v Miláne, tam je takisto konkrétny krok, ktorý sa týka európskej iniciatívy v oblasti boja proti rakovine prsníka. Začalo to pred pár rokmi a teraz vlastne sa budem už venovať tej prezentácii Karen Ben, pretože tam, je obsiahnuté, tam sú obsiahnuté ďalšie informácie, respektíve to spomeniem až keď dokončím moju prezentáciu, ale tak ešte spomeniem ďalšiu, ďalšie kroky, ktoré sa týkajú predovšetkým e, štepenia. Ide tu o štepenie o vakcináciu rôznych druhov. Budeme spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva Francúzska, pokiaľ ide udržateľom. Sa budeme zasúdili predovšetkým na dva hlavné signály v rámci toho kódexu európskeho, ktorý som bola práve spomenula, pokiaľ ide o hepatitídu B pre novonarodených a takisto papilomavírus HPV. A už som teda spomenula v stručnosti e, zdráhanie sa ľudí nechať sa zašepiť, ale ako viete, vo viacerých krajinách teraz najnovšie tá miera e, nevôle nechať sa e, zaštepiť veľmi e, dosť vysoká, pretože tu boli viaceré informácie v rádiách, v informáciách a tam sú tie informácie také, že ak sa necháte zaštepiť, tak môže dostať viaceré komplikácie, Média sa toho chytili a potom všeobecná verejnosť eh, si to tak rozmyslela, že sa teda nenechajú zaštepiť proti papilomavíru a to je jednoducho jeden z tých hlavných dôvodov, prečo tu máme teraz takýto spoločný program, ktorý začal v roku 2018, alebo začne v roku 2018 a budú tam účastné viaceré členské krajiny. Takže spomenula som už tú skupinu poslancov boja proti rakovine, to je tá webová stránka, Ide tam tie hlavné cieľ, tam strategické ciele, ktoré si stanovila táto skupina Pracujeme napríklad s veľkým množstvom poslancov a teda poslanec nás osloví ohľadne témy, ktorá sa týka rakoviny. My potom pomôžeme nájsť konkrétnych rečníkov, keď sa robí nejaké podujatie, ako nejako pripraviť konkrétne pozičné dokumenty a skutočne sme veľmi pyšní na to, že takýmto spôsobom postupujeme. Takže ďakujem veľmi pekne za možnosť vyjadriť sa. Bolo mi takisto povedané, že mám hneď prejsť k prezentácii Karen Benz Karen Benz zastupuje Europa Dona, organizáciu, ktorá je špecializovaná na eh, zastupovanie v oblasti a rakoviny prsníka. 47 členských krajín, vrátane všetkých členských krajín eh, Európskej únie. Vidíte tu zoznam a ich za 22 rokov sa ich poslanie nezmenilo. Zabezpečovať to, aby všetci Európania mali rovnaký e, prístup k kvalitnému e, postupu diagnózy, screeningu, kontrol. Zo pár čísiel k rakovine prsníka. E, výskyt sa už spomínal viackrát. Je to najčastejší typ rakoviny u Európaniek. Odhadovaný výskyt v roku 2012 494 tisíc a v, roku, v 28 e- európskych krajín 361 600. Jedna z 8 žien v 28 EÚ dostane rakovinu prsníka do veku 85 rokov. 20 týchto prípadov v Európe sa udeje pred vek, do veku 50 rokov a 37 v veku 50 až 64. Tento typ rakoviny má najvyššiu úmrtnosť na celom svete. Odhadované číslo úmrtí v roku 2012 v Európe 142 980 a v EU 28 to číslo je veľmi e, zvláštne, ale malo by to byť 91 tisíc. A um, asi 80 ktoré mali, boli diagnostikované, boli e, na živé po 5 rokoch. Preto je e, také dôležité, aby sme poskytovali starostlivosť po e, diagnostikovaní. Čo robí Európa Dona? Chce získať čo najlepšiu liečbu a, a screeningy chcú aktualizované informácie a najlepšiu informácie, kam ísť na, za najlepšou liečbou. Národné zdravotnícke systémy musia poskytovať tieto služby. Aké sú prekážky optimálnym službám? Všetky tie členské krajiny, všetky eh, tie krajiny majú rôzne zdravotnícke systémy prístup k týmto službám nie je teda rovnaký, je tu veľká, veľké, sú tu veľké výkyvy od krajiny k krajine. Rozločné štandardy, špecializované sl, s, e, požiadavky, ktoré nie sú e, univerzálne. Ako môžu mať e, prístup ženy, keď mnohé le, lekárske zariadenia sú uzavreté? Úloha Európa Dona v politike je konať v záujme iných, dostávať služby, na ktoré majú nárok, kvalitatívny štandard. Európa Dona má kapitoly e, oddelenia vo všetkých krajinách, takže sú hlavným zdrojom informácií, e, ovplyvňujú politiku, legislatívu, nariadenia a prístupy e, lobbyingom a zastávaním sa advokáciou Spolupracujú s mnohými aktérmi. Tu vidíme e, ich nesmiernu aktivitu. To sú všetko skrátky, ktoré vám všetky nebudem e, prekladať. Vidíme aj e RTC, IONS, Spoločnosť pre opatrovníctvo, média, organizácie pre boj s rakovinou, sponzory, vzdelávacie organizácie, národné organizácie, Európsky parlament, sú veľmi, veľmi eh, eh, prezentní a viditeľní v rámci Európskych dní eh, rakoviny. Spoločne s Európskym parlamentom a komisiou v roku 2001 až 2 boli stretnutia s odborníkmi. V roku 2003 pomáhali pri odporúčania rady k screeningom, takisto uznesenie Európskeho parlamentu o rakovine prsníka a v roku 2006 druhé uznesenie parlamentu Európskej únie k rakovine prsníka. V ten istý rok štvrté vydanie európskych e, usmernení e, v roku 2010 e, deň, kde išlo o boj proti rakovine prsníka v EÚ. V roku 2012 tu je jedno spoločné výskumné centrum Európskej komisie a iniciatíva k rakovine prsníka. V roku 2015 druhé vyhlásenie EÚ, kde začal ten projekt. V roku 2017 e, tu bude implementač, budú implementačné správy k EU screeningu kľúčové priority e, založené na politike a naozaj sa chcú zameriavať na implementáciu screening podľa usmernení EÚ e k mamografii, špeciálne e, usmernenia a uznesenia z roku 2003 a 2006 a akreditačný kvalitatívny program pre služby venované na boj proti e, rakovine prsníka. A tu vidíte zo pár autorov autor e, z tohoto materiálu EU proti rakovine prsníka. Tu sú niektorí z poslan- e, europoslancov, ktorí podpísali deklaráciu a zúčastnili sa. V rokoch 2010 až 2015 tu bolo písomné vyhlásenie k rakovine prsníka s tým, že bude naďalej táto choroba na popredných miestach našich programov. E, screening mamografický, špeciálne e, implementačné e, otázky do roku 2016 a tiež ECIBC projekt, ktorý musí sa spustiť, aktualizácia EU usmernení a akreditácia jednotky pre rakovinu prsníka. Toto sú tie, e, tá, štvrté vydanie usmernení EÚ, kde sú najlepšie skúsenosti, štandardy a nezaujaté a merateľné výsledky. Ide o politiku, lobbying a toto je krátky sprievodca k tým európskym usmerneniam. Ak sa pozriete na ten oficiálny materiál na e, úrovni komisie, je veľmi je to veľmi zmetité stovky e, strán a Európa Donat urobili tú prácu, že poskytli určitý skrátený, e, skrátenú verziu k tým európskym usmerneniam, ktorý je pochopiteľný pre lajkov aj pre e, tvorcov politík. Ak sa vrátime k tej iniciatíve EÚ k rakovine prsníka, e, boli tu veľké nerovnosti v úmrtnosti, výskyte a miere úspešnosti liečby medzi krajinami, takže táto iniciatíva mala harmonizovať prístup k tejto chorobe v EÚ a mala sa vyvinúť určitý európsky program zaruky kvality e, spojený s akreditovaním. S cieľom vyvinúť vysoké, vysokokvalitné postupy na riad, e, usmernenia, alebo teda zapojené organizácie, e, tie sú koordinované spoločným výskumným centrom Európskej komisie v Miláne. Je tam 70 odborníkov, ide o profesionálov, e, rôznych e, advokátov v dvoch pracovných skupinách. Pracovná skupina k rozvoju tých usmernení a potom ku kvalitatívnym otázkam. 35 krajín, EU 28, Island, firm Montenegro, Norsko, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko, ktoré sú zapojené. Dalo by sa povedať, že sú tu veľké očakávania, pretože cieľom tejto iniciatívy je nové, mať nové usmernenia, ktoré by sa mali aktualizovať. Akékoľvek usmernenia, keď sa e, neustále aktualizujú s toľkými zúčastnením, je to vždy výzva celé spektrum služieb, taká bola dohoda, vrátanie monitoringu, jasné informácie, čo môžu ľudia očakávať od týchto služieb, aké zabezpeky kvality, lepšie výsledky samozrejme. To je veľmi častým cieľom pre všetkých z nás. E, dovršiť všetko do roku 2019, to je veľký otáznik a veľká výzva. Nebude to ľahké neposlednej miere ešte potom je tu implementácia v celej Európe. Sila Európa Dona a jej politik je, že majú jasné ciele a stratégie na úrovni EÚ. Európska advokátska organizácia s rozsiahlou sieťou e, zástupcov pracujúcich na národnej úrovni s rovnakými cieľami, ako ich koordinovať. Ak to všetko koordinujeme, môžeme mať dopad na inštitúcie EÚ, národné vlády a národné zdravotnícke inštancie. Chcú zabezpečiť, aby to bola neustála odovzdanosť tejto veci, spolupráca s ďalšími organizáciami, ktoré sú činné na poli boja proti rakovine prsníka, Európsky parlament, národní aktéry. Oni nám ďakujú za neustálu e, zaviazanosť a odhodlanosť v tejto veci. Môžem hovoriť aj za seba, my sme veľmi radi spokojne sledovali e, spoluprácu s nimi. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Keren veľmi rada odpovie otázky. Je pripravená standby, môžem ju zavolať, ak je to potrebné. Ďakujeme ti, Vendy. Máme asi 15 minút na komentáre a otázky. Ak by ste sa niečo chceli uh, uh, sa spýtať, alebo teraz ešte snad Karen Ben, teraz by ste mali možnosť vy. Anyone at all like to say anything? Chcel by niekto niečo povedať? Julie? I'm sorry, I came in at the end. Ospravedlňujem sa, prišla som až ku koncu. Je to veľmi e, dôležitá otázka. I v mojej rodine moja sestra e, e, mala rakovinu prsníka, ale dostala sa z toho. Ja sa chcem spýtať, či táto štúdia hovorila i o prevencii o možných príčinách a prevencii, alebo hovorí sa tu len o screeningu. Hovorí sa tu o prehliadkách, pretože sú to toľké neznáme aké tu môžu byť e, príčiny a ako možno ich zmierňovať. To je podľa mňa pre ženy veľmi dôležitá otázka. Nejde tu len o, o e, prehliadky, ale e, idú tý, ide tu aj o environmentálne faktory, ako možno zlepšiť iné veci či situácie, teda prie tie veci, ktoré prispievajú hovoríte o, o spoločnom výskumnom centre, alebo teda tej iniciatíve. Prečo som neskôr, ak som nepochopila správne, ak mi niečo ušlo. Pretože tá časť, ktorú som počúvala, sa zdala, že je o, o harmonizácii e, prehliadok a liečby. Takže moja otázka je naozaj o tom, príčiny, otázka či sa deje práca na európskej úrovni. Čo ste teraz zmeškali, program Európa proti rakovine, ktorý začal pred 30 rokmi, máme spoločné e, postupy a práca, ktorá sa tu udiala, financovaná Európskou komisiou, to je aktualizácia Európskeho e, kódexu e, boja proti rakovine. A tu ide o špecifické ký o prevenciu. Možno by sme sa mohli pozrieť na tie priesvitky týkajúce sa špeciálne prevencie. A potom samozrejme e, podpora e, sprevádzanie tu určite e, prispela kolegyňa, ktorá hovorila v psychologickom kej pomoci. Je tu i pracovná skupina. Nejde len o prevenciu, o výskum, ktoré tu možno pokryť. Vždy treba treba podporovať ženy i v období po diagnostikovaní eh, rakoviny. Všetky tie dopady na E, vnímanie seba samej, e, pohľad e, na seba samého, pohľad rodiny. A to sa snažíme obsiahnuť, pokiaľ ide o čo robia tie národné inštancie, pokiaľ ide o, pomoc žien, ženám. Pracujeme na úrovni EÚ, poskytujeme informácie na európskej úrovni a snažíme sa spolupracovať s Európskym parlamentom v otázkach, ako sú sprievodné služby, spoločné kroky teda tie usmernenia, kde sa naozaj hovorí o to, e, informálne na podpora žien. Dôležité je, kde ECL sa hovoria, že jednoducho že treba širšiu podporu i e, cez tento rámec. Um, ďakujem veľmi pekne za príspevky, ktoré boli zaujímavé a tiež ma zaujala tá časť, kde ste spomínali, tuto som, hello, a kde ste spomínali, že sa chcete zamerať do budúcnosti na kampaň, ktorá by vyvrátila pochybnosti ohľadom očkovania. Pretože vo viacerých krajinách Európskej únie zažívame naozaj taký veľký boom antiočkovacích kampaní a pri tejto príležitosti som sa chcela spýtať, že či ste sa stretli aj s fenoménom odmietania vyšetrenia mamografom, pretože na Slovensku, odkiaľ pochádzam, tak e, je tiež veľká kampaň proti mamografom. Keď som ja e, sa snažila robiť kampaň za prevenciu, vyzývala ženy, aby išli sa nechať vyšetriť, tak som bola obvinená, že v skutočnosti chcem tým ženám spôsobiť rakovinu, lebo mamograf spôsobuje rakovinu. A je to naozaj mohutná kampaň, ktorá odrádza ženy chodiť na preventívne prehliadky. U nás len asi 20 žien chodí na preventívne prehliadky. Naozaj mnohé podliehajú tejto kampani o škodlivosti mamografu. Takže chcem sa spýtať, že či popri vysvetľovaniu Ehm, o tom, že aj tie eh, očkovania môžu zachrániť životy, či sa zameriate, alebo by ste sa zamerali aj na vysvetľovanie toho, že mamograf v skutočnosti môže pomôcť a nie uškodiť. Ďakujem veľmi pekne. I'm not, I'm not familiar with the situation in Slovakia, even though we do... have... Situáciu Slovo, Slovo, na Slovensku presne nepoznám, hoci máme tam kontakt. Rada sa s vami porozprávam potom, ako by sme e, mohli e, pracovať na Slovensku v rámci Ligy proti rakovine. Vaša otázka znela, e, či vieme bojovať proti tejto, tomuto odporu voči e, e, očkovaniu mamografia v tomto prípade, keď som spomínala ten odpor k očkovaniu, špecificky som hovorila o spoločnej akcii, o, očkovaniu. Určite by tu nebola konkrétne priestor pre mamografiu, ale vediac toto, vediac vaše obavy, určite by sme mohli pracovať so Slovenskou ligou e, k otázke, o akú tému alebo teda viete, viete, aké sú vôbec príčiny, iné len tý, že sa vystavíte radiácii. Išlo asi hlavne o to, že? Vy, takže expozícia e, radioaktívnemu žiareniu. Ľudia prichádzajú a určite e, informujú nás, pýtajú sa, či je naozaj e, bezpečné mať mamografiu treba hovoriť s ľuďmi, pretože aké sú rizika, aké sú e, možnosti, šance, ak je, tu, ak je tu určitá predispozícia z rodiny, určitý vek. Je tu množstvo faktorov, ktoré treba zohľadniť, ale zdá sa, že vytvrdíte, že ide o skupinu žien, ktorým odporúčate veľké, že to sú tie, ktoré vlastne váhajú treba sa presne pozrieť na, to, na situáciu v krajine. Môže to byť tiež úloha médií. Možno nie, ale rada sa na to pozriem s vami. Ďakujem vám. Um, I don't think else wishes... Nemyslím si, že by niekto chcel ešte prispieť. Campitelli. Ďakujem. Možno by som požiadala pani Campitelli, ak by chcela zareagovať a povedať niečo na záver. Quello che ehm, appare chiaro è to, čo je jasné a je potrebné, aby celý proces od diagnostikovania cez liečenie, jednotlivé druhy, teda liečenia až po zásah, aby tam bola vždy podpora a pomoc. A ten skepticizmus, alebo to, že sa ľudia nechcú ísť na príklad na mamografiu, je dobre a bolo by dobre tam chodiť a odporúčať to ako prevenciu proti akejkoľvek eh, chorobe. Rizikové skupiny obyvateľstva si vyžadujú skorú diagnostiku a preto by bolo vhodné robiť výzvy alebo kampaň, aby tieto skupiny chodili na kontroly aby, eh, aby sa urobila kampaň, dostatočná kampaň na to, aká je dôležitá eh, dostatočná eh, diagnostika, dostatočne skorá. Ja som chcela len dodať, hovorí pani Ajutom na záver. Niektoré kolegyne prišli neskôr po tom úvodnom mojom vystúpení. Skôr než začal hearing, niektorí sa ma pýtali na rôzne druhy liečení. My tu nemienime robiť dokument, kde by sme sa venovali otázke onkologických liečení a vôbec nechceme e, sa venovať E, takým témam, ako je za vakcináciu alebo proti vakcináciu. To sú témy, ktoré idú trochu mimo e, tohto rámca. Zamerajme sa na cieľ e, tejto témy, tejto správy a to je pomôcť žene, pacientke vo všetkých aspektoch ktorým, člen, ktorým čelí vo všetkých etapách, teda predtým, keď sa dozvie o svojej diagnóze aj počas liečenia, aj po ňom, aby sme žene pomohli skutočne všade e, pomôcť tejto žene už nezávisle od toho, aké liečenie si vyberie, ktoré si ona môže slobodne vybrať, či pôjde do štátneho e, liečebného zariadenia alebo iného. To bol cieľ tejto správy pomôcť všetkým ženám, aby mali prístup, skorý včasný prístup k diagnostike a aby mali predovšetkým psychologickú podporu a pomoc, pretože máme našťastie vysoké percento úspešnosti liečenia, ale e, psychologická pomoc sa chápe len ako niečo doplnkové, niečo, čo vôbec nie je potrebné, ale to nie je pravda, je to absolútne potrebné. Aj tento psychologický prístup a pomoc a Žiadame, aby e, to bolo automaticky e, udelované všetkým pacientkám. Nie, že e, náš výbor možno nie je úplne gestorským výborom, ale aj tak si myslím, že by sme sa mu mali venovať takéto problematike. Wendy, chceli by ste ešte na záver nejaké pripomienky zodpovedať? Myslím, že už som povedala všetko. Myslím si, že ešte stále sme v tejto oblasti, v oblasti prevencie neurobili dosť a ako povedala pani predsednička, musíme brať do úvahy všetky aspekty, prístup k starostlivosti a je veľmi dôležité, aby sme venovali pozornosť oblasti prevencie a čo teda európsky občan môže urobiť tým, že bude tento kódex dodržiavať. A takisto chcem už túto príležitosť povedať si, že nebudeme teraz hovoriť o liečbe, ale keď hovoríme o rovnosti k prístupu na úrovni ECL, sme začali prístup k uh, Medicine Task Force, pretože sme si uvedomili, keď niekto je diagnostikovaný s rakovinou, tak musíte jednoducho zabezpečiť patričnú liečbu a sú tu viaceré bariéry v zdravotníckých systémoch, kde žijete, aj je to frustrujúce uvedomiť si, že možno liečba, ktorá je k dispozícii vo vedľajšej susednej krajine, je k dispozícii susedom, ale nie vám. Takže aj toto chceme riešiť v rámci tohto task forceu. A my sa teda venujeme celému tomuto spektru a chceme prispieť teda k vašej správe vo všetkých aspektoch a bolo by dobré, aby sme tu takisto videli aj v tejto oblasti niečo. Ďakujem. Takže týmto končí toto vypočutie. Ďakujem veľmi pekne našim expertom, panelistom. Ďakujem aj Karen Ben, ktorá nemohla prísť, ale predsa len sa vyjadrila takýmto spôsobom sprostredkom. Ďakujem spravodajkyni je dôležitú tému a budeme sa tomu venovať aj ďalej. Samozrejme aj v rámci tých pozmeňujúcich návrhov tejto správy, ale myslím si, že to teda neskôršej dobe, pretože e, musíme sa najprv pozrieť na to, aby sme urobili všetko v oblasti prevencie a zabezpečili patričnú liečbu. Myslím si, že ešte dlho bude trvať, pokým to jednoducho prestane byť problémom, pretože to je problém. Ďakujem za že ste prišli a že sme sa o tom zhovárali a samozrejme môžete zostať aj ďalej, ale samozrejme chápem, ak sa rozhodnete odísť, pretože budeme pokračovať ďalej v našom programe. Um, Takže budeme pokračovať. Predtým, než prejdeme k tým správam, tak by som vás chcela požiadať, aby sme schválili zápisnicu z 12. júla a 4. septembra roku 2017. Je to v poriadku? Dobre. A teraz prejdeme k ďalšej správe, bod číslo 5. Ženy rovnosť medzi ženami a mužmi a klimatická spravodlivosť. Spravodajkyňa Elina Engström Teraz dostane slovo. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po švedsky, takže si založte slúchadla. Som veľmi rada, že môžem dnes hovoriť o tejto sprave o rodovej rovnosti, rovnosti medzi ženami a mužmi a klimatickou spravodlivosťou. Čo skoro bude v novembri e, Bonská konferencia o klíme. A ja vám predniesiem, aké sú moje komentáre v súvislosti s konferenciou v Bone. Počujete ma zasa, že je tu nejaký problém s tlmočením do francúzštiny. Dobre. Dobre, pokračujem, hovorí pani Engstrom. Klíma sa mení, ale sú krajiny, ktoré prispievajú viac alebo menej k klimatickým zmenám. Dôsledky na najzraniteľnejšie obyvateľstvo a najslabšie e, samo je jasné a potom e, čelíme rôznym prírodným katastrofám, ako sú uragány a povodňa podobne. Musíme dosiahnuť, aby sa aby každý občan mal zabezpečené základné ľudské práva, právo na zdravie, aby mohli všetci spolu bývať a žiť celé e, rodiny, rodiny príslušníci, aby e, boli rovnaké príležitosti pre všetkých. Ekonomický rozvoj chceme napojiť na ľudské práva. V niektorých skupinách klimatické zmeny postihujú tieto skupiny viacej a preto sa im treba viacej venovať. Klimatické zmeny pod, postihujú napríklad Áziu alebo subsaharskú Afriku. Je viacej ako 10 miliónov e, e, ľudí, ktorí e, žijú v podmienkach extrémnej chudoby a potrebujú utiec z týchto oblastí. v rokoch 2030 alebo 2040 už vieme, že UNHCR má výpočty, kde hovorí, že budú skutočne e, desiatky miliónov klimatických utečencov. A čo to bude znamenať? Aj v tomto prípade e, sú ženy, ktoré sú najviac postihnuté. Ženy e, najviac trpia Klimatickí utečenci to je fenomén, ktorý existuje, je jasný, nemôžeme ho negovať a my musíme proti tejto výzve bojovať, ale na to potrebujeme globálnu stratégiu. Výbor pre ľudské práva OSN má jasnú, presnú úlohu a ide cestou obrany práv klimatických utečencov. Parížský dohovor by mal byť platný na celej planete a chceme taký regulačný rámec a nástroje prostredníctvom OSN aj EU potrebuje taký právny rámec, ktorý treba rešpektovať a ktorý zabezpečí rovnosť práv medzi mužmi a ženami. Boj proti, aj boj proti klimatickým zmenám je toto veľmi dôležité. Musíme vylepšiť naše politiky, aby negatívne fenomény klimatických zmien boli zvrátené. Pokiaľ ide o rovnosť príležitostí, e, treba sa na ne nahliadať v rámci, naň pozerať v rámci paktu pre migráciu. To je jedna z úloh mechanizmu OSN, ktorý meria tieto záležitosti. Musíme skutočne čeliť všetkým výzvam, ktoré e, pred nami stoja. Signatári Parížského dohovoru to urobili zámerne, urobili zámerné vyhlásenie. Musíme ohlasiť všetky alebo vyzvať všetky inštitúcie. Tento boj nie je niečo dobrovoľné, ale je to cieľ, ktorý, e, za ktorý musíme všetci bojovať. Rada by som zdôraznila to, čomu sa budeme venovať aj na budúcom klimatickom samite v Bone v novembri. Rozhodne vyzývame komisiu a členské štáty, aby posilnili svoju podporu rozvoju a financovaniu programu OSN, ako je program klimatických zmien, rovnako ako iných pracovných programov, ktoré sa týkajú alebo kde je nové programovanie, nové ukazovatele, nové, no, nové financie a tiež poukázať na to, kto sú ďalší nový zodpovedný. Je to rozhodujúce, aby sme tieto faktory rovnosti dali eh, a mali k dispozícii aj nové ukazovatele. Rovnako žiadam, aby EÚ prebrala svoju zodpovednosť. Poukazujeme na to, že EÚ neplní to, čo prislúbila v rámci rôznych známych projektov. Tam ženy musia rozvinúť svoje vlastné sily e, pri rovnosti príležitosti. Treba rozvíjať spoluprácu a cieľ udržateľného rozvoja a rovnakých príležitostí. Chceme, aby komisia postupovala rýchlejšie, aby prišla s iniciatívami na rozvoj komunikácie, ktorá bude zastrešovať všetky záležitosti klimatických zmien, kde my všetci, Európsky parlament, Rady ministrov, musíme seriózne prediskutovať témy klimatických zmien a postavenia žien. Treba pripraviť eh, dobre adaptačné stratégie Žena musí mať dostatočne dobre postavenie, aby sa mohla rozvíjať v občianskej spoločnosti, v občianských organizáciách. EÚ musí rozhodnejšie rozvinúť prácu OSN, nájsť správny právny základ pre klimatickú migráciu. Myslím, že systém OSN je niečo, čo už funguje, ale treba to ešte upevniť. Ďakujem veľmi pekne. Očakávam príspevky od všetkých kolegov a kolegyň, aby sme e, mohli e, vylepšiť našu správu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Chce niekto vystúpiť tieňový? Nech sa páči. Ďakujem. V mene EPP by som v prvom rade chcela poďakovať spravodajkyni, že pristúpila k tejto téme tak e, seriózne a že venovala príprave správy toľko času. Rada by som zvoraznila niekoľko aspektov. Jednak vedomosti, informácie. V EÚ treba venovať dostatok financí e, Inštitútu pre rovnosť príležitosti. A otázka je, aby sme mali správne údaje, aká je úloha žien v klimatických zmenách a ich prevencia, aké sú ich možnosti. Bolo by dobre to preštudovať a mať tieto financie a rovnako si uvedomiť, že klimatické zmeny majú rôzne dopady pre mužov a pre ženy A rada by som hovorila o číslach, ktoré už poznáme. Čím väčšia ekologická stopa, čím väčšie klimatické oteplenie, tak tým viac sú postihnuté osoby hlavne v chudobných zónach a 70 tých, ktorí e, kompenzujú tieto zmeny, tak to budú musieť urobiť a veľmi často sú to ľudia, ktorí už sú a žijú pod prehom chudoby. Veľmi často v týchto zraniteľných zónach to budú ženy, ktoré budú musieť pracovať ešte viacej za ešte menej peňazí. Potom je tu tá otázka rozdielu medzi rozvinutými a nerozvinutými oblastiami. Tí s, ekologick- s vyššou ekologickou stopou a s väčšími dôsledkami musia pracovať menej. A naopak e, niektorí majú menšiu zodpovednosť a zmeny, takže na to, toto by sme mali jasne štatisticky zaprezentovať. A myslím si, že táto diskusia bude naďalej pokračovať a bude dôležité, že to nie je len o zdieľaní zdrojov, je to právo na klimu. Ďalšia vec je, ženy nielen, že trpia klimatickými zmenami, ale zároveň v ruke držia veľmi dôležitý kľúč a to je kľúč prevencia boja proti klimatickým zmenám, ak im na to dáme príležitosť. Každodenným príkladom môžu byť potraviny, a spotrebiteľské rozhodnutia v rozvinutých krajinách aj to robia ženy takéto rozhodnutia. A ak tieto budú mať možnosť voliť sezóne lokálne produkovanú zeleninu, tak tu hovoríme o uhlíkovej stope, ktorá je obrovská tretina dopadov na klímu. To je každodenná voľba, ako dáme týmto ženám zdroje kampania, ako im umožníme túto voľbu. Ďalšia voľba, udržateľné používanie zdrojov. My vieme, že spory medzi ženami podnikateľkami a zdrojmi v rozvinutých aj nerozvinutých krajinách ak môžeme zabezpečiť kapacity a možnosti pre ženy, tak tá uhlíková stopa bude menšia a ten dopad udržateľnejší, ale ak to naša legislatíva nezaistí, tak potom budú ženy vytlačené zo svojho životného priestoru e, z možnosti podnikať. a tok zdrojov bude vo väčšine prípadov negatívny. Vzhľadom na klimatickú spravodlivosť a na rozvoj a posledný bod. Ako dať ženám priestor vstupovať do rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach od lokálnej až po tú najvyššiu. Politika v rozvinutých krajinách, spolupráca so ženskými skupinami, kde sú ženy veľmi nízko zastúpené. To je jasný signál, že by tá, že tie klimatické rokovania by mali byť genderové, genderovo vyrovnané. To som chcela zvorazniť. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Marta. Ďakujem, pani predsednička. Ja nie som tieňový, je to Maria Arena, ale e, namiesto nej urobím vyhlásenie a dovolím si to prečítať Naša politická skupina zdieľa jej stanovisko, že rady by sme poďakovali spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Podľa OSN do roku 2045 riziko presídlenia 145 miliónov osôb kvôli dezertifikácii a podľa UNHCR je to 200 miliónov osôb, ktorí budú presunutí do roku 2050 kvôli klimatickým zmenám. Čo chce správa dosiahnuť, aby odpovedala na výzvy klimatických zmien a dopadu na ženy? E, námety idú správnym smerom a takto ju podporujeme. Prijatie metódy, ktorá bude pozorná na otázky súvisiace e, s témami EÚ, presunie obyvateľstva kvôli katastrofám a program ochrany cezhraničného presunu v prípade katastrof. Rešpektovanie cieľov udržateľného rozvoja je v rámci akčného plánu EÚ. Implementácia nových genderových ukazovateľov je dôležité. Naše pozmeňovacie návrhy posilnia stanovisko spravodajky ešte niekoľko poznámok. Poprvé k technickému aspektu radi by sme posilnili dva body v správe vo financovaní konkrétnych akcií v rámci rozvojovej spolupráce, vyrovnaná účasť mužov aj žien v rozhodovacom procese a tiež v aplikácii politik, akcií v teréne z praktického hľadiska, vytvorenie špecifických akcií, ktoré majú posilniť autonómnosť žien tým, že budú mať prístup k financiám a k vlastníctvu podporiť vzdelávanie žien e, v technológiách, posilnenie informácií v boji proti násiliu na ženách, zabezpečiť prístup k zdravotníckým službám aj k sexuálnemu a reproduktívnemu vzdelávaniu žien a mladých dievčat a zabezpečiť adekvátne financovanie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsednička, pani Ek. Pán Ek, opravuje sa pani predsednička. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Zuerst möchte ich der... Ďakujem. Rád by som poďakoval pani Piety Kajne za správu. Klimatické zmeny sa týkajú každého, ale klimatické zmeny nie sú gendrovo e, neutrálne. Ani na severe, ani na juhu v mnohých spoločnostiach ženy nemajú prístup k zemi alebo vlastníctvu alebo k vzdelávaniu. A oveľa častejšie sú postihnuté chudobou. Vysoké percento ľudí trpiacich chudobou sú ženy a veľmi často len ťažko reagujú na obťažné výzvy veľmi často majú nízky príjem a keď sa zvyšia ceny potravín, tak sú postihnuté rovnako ako keď sa zvyší cena elektriny. Navyše ženy sú e, tradične zodpovedné za, obstaráv- za obstarávanie rodiny vodou, potravinami, energiou a podobne, takže ženy v africkom plnohospodárstve produkujú viacej ako 90 základných potravín. A celosvetovo ženy produkujú viacej ako polovicu potravín, ale len 1% poľnohospodárskej pôdy vlastňa. Neustále sa zvyšuje ich pracovná záťaž a v Afrike, v Saheli, v období sucha tieto obdobia sú čím ďalej, tým dlhšie a teda e, voda, prístup k nej je zhoršený. Je aj horšie prístupné drevo a teda je potrebné prinašať domov z čím ďalej, tým väčšej vzdialenosti. Rovnako ženy majú zhoršený prístup k vzdelávaní a nemajú ani len možnosť na odpočinok. Potom sú aj rôzne zdravotnícke dopady klimatických zmien ženy, starší ľudia a deti v krízových dobách na základe svojho spoločenského postavenia ako prvý trpia nedostatkom potravín. Tehotné ženy sú veľmi náchylné na rôzne infekčné ochorenia a kvôli podvýžive sú potom majú slabšiu imunitu a trpia takými ochoreniami, ako je malária a tak ďalej. Aj horšia informovanosť spôsobuje vyššie riziko ochorenia. Ženy nie sú len obeťami klimatických zmien, sú aj myšlienky na to, ako ženám poháňa, pomáhať, ale nedarí sa to. Musia prekonávať veľké vzdialenosti a to väčšinou peši alebo na bicykli. Ale zároveň tým pádom uh, oni aj jedia menej mesa, viacej zeleniny, takže sa správajú ekologickejšie ako muži. Ale vo vedúcich eh, pozíciách a tak ďalej nie sú zastúpené a tieto pozície v, rukoch, v rukách mužov. A je veľmi zložité, aby ženy presadzovali myšlienky eh, na akejkoľvek úrovni, či už lokálnej alebo inej klimatická migrácia má horší dopad na ženy, ktoré veľmi často nemajú ani finančné prostriedky. Odhady OSN hovoria, že do roku 2040 viacej ako 145 miliónov bude klimatických utečencov zo subsahárskej Afriky. Padli tu aj iné čísla. Len tou genderovou spravodlivosťou môžeme vytvoriť spravodlivosť klimatickú. Klimatickú politiku bez žien nemôžeme urobiť. Treba plne využiť ženský aj mužský potenciál, aby sme mohli čeliť klimatickým zmenám. To je cieľom tejto správy. A ja ju veľmi podporujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Well, thank you very much for that. Could I just say that um, our rapporteur has to go at five o'clock for the next item. The rapporteur... O 5. má ísť nás spravodajca na k ďalšej téme v EMPL, takže veľmi rada by som bola, keby máme tu troch rečníkov, keby ste mohli byť čo najstručnejší, pretože toto je dôležitá téma, ale sme spútaní určitými obmedzeniami. Buďte prosím teraz struční. Ďakujem. Sì, sarò molto breve. Allora... <clears throat> Ďakujem. Gratulujem k tejto správe. Sú tam pozitívne prvky. Zdôrazňuje fakt, že hlavne ženy sú zraniteľné, pokiaľ ide o klimatické zmeny. To všetko tu bolo povedané la disparità di accesso alle risorse, all'istruzione, alle opportunità lavorative. Eh, aj... Nemajú prístup k zdrojom, k vzdelávaniu, k informáciám. A správne sa zúrazňuje, že v Parížskej dohode sa berie do aj ten fakt, že ten genderový aspekt musí byť integrovaný do všetkých aspektov. A potom je odvolávka na klimatickú spravodlivosť, je prepojenie medzi ľudskými právami a rozvojom. To sú dva hlavné aspekty. To, že ženy väčšinou trpia klimatickými zmenami, ale zohra- majú proaktívnu úlohu v boji proti týmto zmenám. K prvému bodu ženy majú väčšie ťažkosti v tých oblastiach, kde dochádza k dezertifikácii, deforestácii, povodňam či iným prírodným katastrofám. Pretože veľmi často práve oni pracujú na pôde a ten prírodný zdroj je postihnutý a oni sú obeťami masívnej migrácie okrem potreby zabezpečiť ženám ich podporu tam u nich na mieste, zabezpečiť prístup základným e, veciam, ako je voda, potraviny a podobne, ale zároveň ženy môžu mať proaktívnu úlohu v tomto boji. Oni veľmi často sú pozornejšie a citlivejšie na tému klimatických e, zmien, sú oveľa viacej rešpektujú životné prostredie, viacej e, šetria, viacej sa udržateľne správajú a teda by mali mať väčšiu časť v rozhodovacích procesoch. A treba pracovať e, na vzdelávacom procese a uvedomovaní žien, aby mohli e, bojovať proti klimatickým zmenám. Ďakujem. Thank you. The next on the list is Mrs. Dancila. je pani Apreciez foarte mult abordarea avută de raportor. Ďakujem pekne. Ten prístup spravodajkenie sa mi veľmi páči. I poznámky, ktoré prišli e, od ostatných rečníkov. Vychádzam z toho, že väčšina E, dôvodov súvisí s tým, že oveľa viac sú zasiahnuté zmenami ženy e, ako muži. E, tvoria väčšinu obyvateľstva a tie prírodné zdroje, ktoré zasahuje klimatická situácia, to samozrejme má i ekonomický rozmer. Prispôsobovanie je potom ťažšie Rozvojové krajiny sú zasiahnuté viac, hoc, hoc viac závisia od e, prírodných zdrojov. Je tu i menší prístup k zdrojom. Ženy e, z vidieckej oblasti sú zasiahnuté nepomerne. Preto je dôležité, aby sme Eh, identifikovali rodovú stratégiu, ktorá bude reagovať na tieto problémy. Ženy sú nielen viac zasiahnuté, sú i efektívnymi aktérmi eh, zmeny, pokiaľ ide o prispôsobovanie ženy majú veľmi bohaté skúsenosti, pokiaľ ide o oslabenie klimatických zmien. Ak sa chceme vyhnúť prírodným katastrofám a lepšie sa prispôsobiť Takisto, pokiaľ ide o ich úlohu e, rozpočtových e, správy rozpočtových prostriedkov, treba prispôsobovať sa i e, tým veciam, ktoré spôsobuje životné prostredie. Keď sa vyvíjajú stratégie, tak sa viac zapájajú ženy takisto. Um, napríklad proporcia šéfov delegácií, teda žien, v rámci OSN, v rámci klimatických zmien oveľa menšie než tie, ktoré vedú muži. Preto potrebujeme rodový element v tej klimatických otázkach. Na záver chcem povedať, že sú tu asi štyri oblasti, ktoré sú veľmi kritické. Mám tu na mysli oslabovanie, uspôsobovanie, transfer technických znalostí a to všetko v súvislosti s príslušným financovaním zapojenie žien do nových technológií môže oveľa viac zjednodušiť prístup k takým technológiám. Ženy musia tiež e, mať ďalšie vzdelávanie, aby jednoducho u tých iniciatív mohli lepšie spolupracovať. Ďakujem. Thank you. And the, the last speaker I have on the... Posledný rečník je pán eh, Ďakujem. Len som chcel informovať, že v DV máme stanovisko. Ja som spravodajca. Minulý pondelok sme ho predstavili a dúfame, že dosiahneme konsenzus okolo týchto otázok a sústredíme sa na dopad klimatických zmien na ženy v južných krajinách a na aktívnu úlohu žien v rámci procesu zmien k striedmejšiemu a čistejšiemu svetu, čo je podľa nás nevyhnutné. Keď ideme na COP23, tak Oveľa menej zúčastnených je žien a je dôležité, aby mali ženy prístup k financovaniu, aby mohli byť aktérmi zmeny. V rozvojovej politike potrebujeme genderovú perspektívu prepojenú s klimatickou, začleniť ich do všetkých projektov, zber údajov, potrebujeme rozvojovú politiku, alebo teda údaje dostatočne podložené. Otázku polnohospodárstva keďže ženy sú tie, ktoré podporujú domácnosti A tiež je dôležité brať do vaj dopad prírodných v úvodzovkách katastrof. Vieme, že nie sú prírodné, pretože majú antropogénny pôvod, znížiť ich rizika. Keď budeme mať toto stanovisko, tak ho postupíme aj výboru FAM. Well, thank you to all the Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom, ktorí sa vyjadrili. A lehota je 20. október na poludnie. Hlasovať sa bude vo výbore 26. decembra a na pléne sa bude hlasovať v Štrasburgu budúci rok. A teraz prejdeme k ďalšej správe pod číslo 6. Je to rodová rovnosť v mediálnom sektore. Európskej únii. Spravodajkyňa predstaví správu. Pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Predstavím teda pracovný dokument, pokiaľ ide o túto tému. Je to základ pre prípravu správy samotnej. V prvej časti hovoríme o význame médií a ich dopade na spoločnosť. Média teda nie sú iba priemyslom, ale zároveň aj silným nástrojom a má to dopad na verejnú mienku. Preto by som chcela v rámci tejto správy zistiť, do akej miery sú ženy reprezentované v médiách, tak pokiaľ ide o vytváranie, ako aj e, manažovanie obsahu a ako sú zobrazené. My sme rozdelili túto správu na viaceré sekcie. Pokiaľ ide o definície, za účelom našej správy sústredíme sa na tradičné médiá, tlač a onlineové médiá, televíziu a rádia. Budeme sa venovať marginálne ostatným médiám, ale nie veľmi, pretože máme dosť údajov. Takisto tu analizujeme údaje, pokiaľ ide o prítomnosť žien v médiách, ako zamestnávateľky, zamestnankyne a autorky. Ako vidíte, využívame teda údaje vo viacerých správach v rámci databázy, napríklad Eurostat, médiový pluralizmus a ďalšie. Stále viac žien e, skončí e, vzdelávanie na úrovni 67%, pokiaľ ide žurnalizmu, sú dôležitou pracovnou sílou, ale sú málo zastúpené a pokiaľ ide o manažment, a vysoké pozície iba 18 pokiaľ ide o tie najvyššie rozhodovacie orgány. Analizujeme existujúce politiky a prax, ktorú máme. Máme viaceré politiky, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, ale nie, pokiaľ ide o rodovú rovnosť v mediálnom sektore. Chcela teda by som spomenúť hlavný nástroj, ktorý máme, audiovizuálna smernica. Tam sa napríklad nehovorí nič o zastúpení žien a mužov, pokiaľ ide o správne orgány a mediálnych orgánov. Myslím si, že nemalo by to byť regulované zo strany Európskej únie, ale chceme zdôrazniť pozitívne postupy a príklady na to, aby sme bojovali proti sexizmu. Tieto odporúčania v finálnej správe tam sa sústredíme predovšetkým na participáciu žien v rozhodovacích pozíciách a bude to teda na európskej úrovni, rovnako ako aj na štátnej úrovni smerované. Predložíme túto správu na základe zistení v polovici novembra. Takže teším sa na vaše pripomienky a návrhy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto sa chce vyjadriť? Julie. Takže pár slov za SND. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za túto správu. Je tu o o ktoré v tomto výbore už hovoríme celé roky a ešte stále je to veľký problém. A ešte stále sú tu nedostatky, tak ako ste to povedali, žien v rámci rozhodovacích procesov pokiaľ ide o mediálnu oblasť. Myslím, že to je zlé vo viacerých členských štátoch a toto vedie k tomu, že ten problém je ešte stále komplikovaný, pokiaľ ide o možné riešenia. Toto bolo najprv spomenuté už teda dávno dozadu eh, v Pekingu ešte v 95. keď sme brali do úvahy, že vlastne prepojenie žien a médií je dôležité, aby sme mali rovnosť medzi mužmi a ženami a oplnili sme relevantné ciele v rámci pekinskej platformy. Treba navýšiť možnosť a množstvo mieru participácie žien na, týchto, na tomto mediálnom priestore, vytvoriť, vytvoriť určitú mieru vyrovnanosti. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť sa tomuto venoval a my sme v súčasnosti vlastne hovorili o výsledkoch tejto práce. Tento dokument prináša a nastoluje rôzne dôležité otázky ohľadne e, postov, ktoré ženy zastávajú a celá táto záležitosť týkajúca sa expertov je veľmi dôležitá, pretože keď niekoho nazvete expertom niekedy, hoci nie vždy, vlastne to prináša určitú pridanú dôveryhodnosť a málo je takých žien, všetci sú to muži v rámci médií a Európsky inštitút pre rodovú rovnosť pripravil nejaké výskumy v tejto oblasti v, nedávnej, v nedávnom čase 17%, pokiaľ ide o mediálne príbehy, tak Takže ženy jednoducho nevidno ako expertky v médiách a toto je niečo, čo musíme podľa môjho názoru začať riešiť, pretože stále tu je viac žien, ktoré teda vedia, že, o čom hovoria, ale nie sú veľmi často zastúpené ako také. Takže je tu málo žien, ktoré sa teda nazývajú expertkami, alebo ich nazývajú expertkami. A takisto aj to, že v médiách ženy ešte stále sa nedostávajú do tých vrcholových pozícií. Vidíme, že teraz v médiách pracuje viac žien ako mužov, ako aj v ostatných profesiách, ale sú iba na tých nižších úrovniach a nedostanú sa teda hore. A keby sa dostali, tak by to malo veľký vplyv na ten rozhodovací proces. Takisto tu hovoríme aj o stereotypoch, stereotypizácia žien v médiách, pokiaľ ide o reklamy, pokiaľ ide o televízne programy, pokiaľ ide teda o tieto témy a už sme teda o tom hovorili, je to pre nás veľký dôležitá téma, nemyslím si, že sa to zlepšia, aspoň ja si nemyslím, že skôr sa to zhoršuje. A čo teda správa nespomína? To sú sociálne médiá. Aspoň s Spojenom Kráľovci sme mali viaceré prípady harašenia, e, pokiaľ ide o prominentné ženy. A musíme sa s týmto vysporiadať, pretože sociálne médiá, Twitter, Facebook a ostatné sa stávajú stále viac dôležité ako prostriedky komunikácie a myslím si, že si to zaslúži patričnú pozornosť, aby tá misogénia a útoky na ženy v sociálnych médiách to treba riešiť, treba si to uvedomiť a musíme ponúknuť riešenia, aby sme sa s tým vysporiadali. Ja samozrejme mám kolegyne v Spojenom kráľovstve, my sme tomu museli čeliť a niektoré z nich dokonca aj odstúpili od Twitteru nakoniec Takže ja si myslím, že v tomto dokumente je veľa napísaného, čo treba posunúť ďalej. Myslím, že je to dôležité, pretože média, či sa nám to páči alebo nie, vlastne reflektujú to, ako spoločnosť vníma ženy a takisto je dôležité, aby sme si formovali správne názory. Takže ja vítam túto správu a bola by som rada, ak by tento výbor to bral vážne a aby sme sa pohli v tejto veci dopredu. Teraz ešte niekto sa chce vyjadriť? Julie sa chce vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som tu, pretože Harry Harman, ktorý bol šéfom, e, zástupcom šéfa laboristov, vytvoril komisiu starších žien kvôli tomu, čo sa udialo Miriam O'Reilly, ktorá pracovala v BBC ako spravodajkyňa v programe Country File a Miriam O'Reilly teda išla do penzie predčasne, pretože bola staršou ženou a jej spolu e, prezentátor pokračoval ďalej vo svojej kariére. Takže vidíme, že aká tu je takáto diskriminácia. On bol dokonca starší, takže nie je tu iba ageism, ale aj e, toto. Tá Miriam vyhrala tento prípad a mňa vlastne inšpirovala jej kampaň, a som sa inšpirovala v tom, že aj ja ako staršia žena môžem ponúknuť niečo spoločnosti. Myslím si, že v ére Trumpa tu vlastne vidíme takú antifeministickú agendu a vidíme to aj v médiách a je tu potláčanie tých hlasov žien a to je znepokojujúce. Ja som skutočne bola rada, keď som sa mohla stretnúť kolektív žien Jinha. Oni pracujú v Turecku v Kurdistane. Prezident Erdogan ich zrušil po prevrate. To bola jednoducho jeden zo spôsobov, ako chcel oklieštiť občianskú spoločnosť a tieto ženy sú veľmi odvážne. Ešte stále teda poskytujú reportérske služby, ale útočilo sa na ich úrady, na ich kancelárie, museli čeliť skutočne agresívnej kampane, ktorá ich mala utíšiť. A ja si myslím, že všetci musíme sa postaviť a zastať sa mm, žien v tých prípadoch, kde sa ich snaží niekto utíšiť. Takisto chcem pokazať na prácu mediálnej práce, na prípad mediálnej práce žien, ktorú ženy vykonávajú. Mali sme tu vynikajúce e, korešpondentky, Kate Aidy, vojnové korešpondentky e, u nás doma. A sú tu úžasné ženy, ktoré robia výbornú prácu ktorá sa normálne vníma, ako keby to mala byť mužská práca v médiách a jednoducho sa neobjavujú v rámci vedomia ľudí, keď sa tu hovorí o, o známych korešpondentoch alebo e, rešpektovaných e, autoroch. Toto sa vôbec neobjavuje. Ja si myslím, že my musíme o týchto osobnostiach hovoriť, pretože potrebujeme určité modely rolové, a takisto e, ženy e, pracujú napríklad vo vysielaní. Častokrát, keď e, je napríklad nejaká známa tvár v televízii, tak vidíme, že ženy nedostanú také možnosti, pokiaľ ide predovšetkým o tie produkčné aspekty práce v zákulisí, aby sa dostali trochu dopredu. Preto treba apelovať na to, aby jednoducho aj ženy sa teda dostali do popredia. Myslím, že to je veľmi dôležité vákum, ktoré treba vyplniť a ja sa teším, že sa tomuto problému venujeme. Ďakujem pekne, pán Ek. Ja, danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Berichterstatter. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa, ďakujem za váš pracovný dokument. Ďakujem za to, že ste tam spomenuli aj tie štatistiky, ktoré tento problém veľmi objasňujú. Napríklad to, že iba 17 pracovných síl pracuje napríklad v oblasti novinárstva alebo v novinách, že iba 9 z 10 interviú e, robia muži. Nová štúdia z Univerzity v Rostoku v spolupráci s verejnými a súkromnými vysielačmi, ktorá bola realizovaná, tam sa tejto téme napríklad aj v Nemecku, e, táto téma sa teda dostala a je to skutočne veľmi zaujímavé. Ženy v nemeckých televíziách a v produkcii kinofilmov, tam sú veľmi málo zastúpené štatisticky, napríklad vo filmoch v Nemecku na dvoch mužských protagonistov prípada jedna žena alebo hlavná úloha pre ženu. Aj pokiaľ ide o informačné vysielania, tam sú podzastúpené ženy, to znamená, máme hovorcov viac na úrovni 70-80%, pri moderáciách kvízov tam takisto sú muži na úrovni 80%, čo do zastúpenia. Takisto to majú ťažké aj staršie ženy, už od veku po 30 sa málo kedy objavujú zodpovední v redakciách a v nadáciách filmových si vzhľadom na túto zlú situáciu síce o, uvedomujú, že situácia je zlá, ale nechcú to riešiť. A predsa filmové relácie E, nie sú nejaké náhodné výsledky. Tu sú konkrétne zadávky na vytváranie filmov a vlastne to takýmto spôsobom už vopred určuje o to, pre aké publikum, akým spôsobom sa pripravujú tieto produkcie. Takže za určitých okolností môže za tým byť napríklad aj politické rozhodnutie. Takže z tohto dôvodu musíme túto tému vnímať ako politickú tému, nie ako iba spoločenský fenomén. Takýmto spôsobom vlastne týmto podporujem tie odporúčania, ktoré sú tam spomenuté, napríklad pokiaľ ide o úlohu Európskeho inštitútu, pokiaľ ide o monitoring celej tejto situácie. Ale išiel by som ešte ďalej, aby sme to nech nenechali iba pri kozmetických úpravách, ale potrebujeme záväzné kvóty, pokiaľ ide o mediálne koncerny, predovšetkým pokiaľ ide o prípravu filmov a relácií vo verejných, eh, vo verejných televíziách a rádiach, pretože zatiaľ to nefunguje. Zdá sa, že svet sa eh, určuje zo strany mužov. aj v Bruseli napríklad, ja sa pozerám na počet nemeckých hovoriacich korešpondentov z Bruselu, pokiaľ ide o súkromné médiá. A vidíme, že z 19 médií nemeckých napríklad e, Süddeutsche Zeitung alebo Bild Zeitung tých 28 korešpondentov sú iba 4 ženy. Takže vidíme, ako to je nevyvážené. Toto jednoducho vyriešime inak, ak nebudeme mať nejaké záväzné kvóty. Ešte niekto iný sa chce vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za tento veľmi dobrý pracovný dokument. Moji predrečníci majú pravdu, keď hovoria o úlohách žien, keď hovoria o skutočnostiach, že ženy sú jednoducho podzastúpené, pokiaľ ide o tie rozhodujúce grémia. Ja som napríklad u zelených a pre nás je dôležité, aby sme aj z obsahového hľadiska ešte tlačili na to, aby sa situácia zmenila, pretože musí nastať zmena Predovšetkým, ak sa pozrieme na obraz ženy a zastúpenia žien e, v médiách. Mali by sme zamyslieť na pokiaľ je zastúpenie žien v médiách a urobiť niečo v tejto oblasti. Tento pracovný dokument vlastne aj správa budúcnosti musí hovoriť jednotným jazykom rozhodne. Pred pár mesiacmi napríklad sme mali seminár, pokiaľ ide o sexistickú reklamu Spolupracovali sme vo viacerými regiónmi, s lokálnymi grémiami, ktoré robia všetko preto, aby jednoducho sme sa vyhli takejto forme diskriminácie, aby sa tu nevelebilo iba telo a plánovalo sa tu s tým, že aj na európskej úrovni by sa urobili nejaké úsmernenia. Myslím si, že to je potrebné, napríklad smernica a bolo by dobre, ak by sme z, oblasov, z, z obsahového hľadiska urobili v tejto oblasti viac. My ako zelení sa radi uh, budeme angažovať, predovšetkým pokiaľ ide o zrovnaké zastúpenie žien, pokiaľ ide o, o e, prezentáciu uh, žien v médiách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Spravodajkyňa bohužiaľ musela odísť, takže pokiaľ ide o hlavné dátumy, zváženie návrhov návrhu správy, to je 21. november, potom budeme hovoriť o ďalších dátumoch a lehotách, to ešte musí byť potvrdené na tomto zasadnutí. Takže teraz prejdeme k ďalšej správe. Je to bod číslo 7. Viacročný finančný rámec vybrá pozície parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020. Spravodajca je Irače Garcia Pérez, ale nemôže tu byť Takže máme tu pani Ayalu Sanders, ktorá veľmi rada prijala to, že prečíta eh, dokument, ktorý tlmočníci nemajú k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujeme pekne. Situácia v mojej krajine je momentálne trochu komplikovaná a preto sú skutočne dobré dôvody na to, že naša šéfka delegácia musí byť aktívna doma, nie je tu ale ja som rada, že som takto mohla zaskočiť a že môžem ten jej eh, názor takýmto spôsobom tu prezentovať. Pokiaľ ide o ten návrh stanoviska, pokiaľ ide o takto dôležitú tému, ako napríklad viacročný finančný rámec, tak sa Irače vyjadrila nasledovne. Ďalší rámec bude platný od roku 2020 a pre tento výbor je kľúčové, aby to, na čo my, o čo my sa na čo my sa vlastne sústredíme, bolo uplatnené. To znamená rovnosť rodová, takisto aj vyvážená, ro, vyvážené procesy rozpočtu, to musí byť kľúčová téma a takisto aj rozpočet musí byť pripravený tak, aby bolo jasne vidieť, ktoré e, položky vlastne sa týkajú zrovnoprávnenia a musí to byť urobené všetko vo vyváženom spôsobe. V niektorých oblastiach máme ešte čo doháňať, napríklad program DAFNE. To je program pre zrovnoprávnenie občanov. Musíme dokázať pripraviť taký rozpočet, ktorý vlastne zrovnoprávne naše ambície. Je to veľká, veľká e, úloha pre nás bojovať proti rodovým stereotypom, vlastne boj proti násiliu, a to od tých najnižších vekových kategórií. A musí sa v tejto oblasti teda urobiť viac viac ako tomu bolo doposiaľ, pretože tu došlo k veľkým škrtom a takéto niečo sa už nesmie nikdy v živote opakovať, pretože ide tu o skutočne veľmi naliehovú tému, súvisí to samozrejme s krízou, ale nemôžeme predsa podľahnúť takto nejakým tlakom, pretože tá situácia žien musí mať prednosť v pracovných, eh, v pracovnom prostredí a inde Máme tu teraz aj takú veľmi viditeľnú tému. Vidíme celkom jasne, že ženy napríklad v Hollywoode masívne sú zneužívané a obťažované, a teda aj v Hollywoode. A na to môžeme zareagovať iba tak, že my tu v Európe musíme ešte ambicioznejšie postupovať, aby sme jednoducho takéto prípady, prípady násilnosti riešili. Odkruh 3, občianstvo, to je oblasť rozpočtu, kde treba takisto pridať, pokiaľ ide o prípravu rozpočtu pre oblasť zrovnoprávne musíme sa postarať o to, aby parlament, komisia interinstitucionálne sa zaviazali a povedali, že v prípade rozpočtu budeme postupovať ambiciózne, pokiaľ ide o zrovnoprávne. A teda lepšie hospodárenie od roku 2020 musí znamenať aj to, že potrebujeme špecifický výč- časť, špecifické prostriedky pre program DAFNE, aby tento program bol viditeľnejší a to znamená jeden rozpočtový riadok pre Dafne to je dobrá cesta, aby sme tento program trochu zvýznamnili a na to, aby sme sa presadili, keď tu budú nejaké hrozby možnosti škrtov v rozpočte. Iráče samozrejme je pripravená reagovať na všetky príspevky kolegov a kolegyň a mali by sme skutočne sa presadiť, aby sme tu e, v parlamente čelili tým rizikám, ktoré sú známe všetkým, pretože vidíme, že už zvony bijú na poplach a nemôžeme e, tu byť e, zahnaní do úzadia a ten rozpočet pre zrovnoprávnenie nemôže byť znevýhodnený zasa od, e, zo strany iných programov. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V mene eh, zelených by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za prvý návrh jej stanoviska. Chcel by som povedať iba toľko, že my za všetkými, že stojíme za všetkými požiadavkami, ktoré tu sú. Je to dobré východisko pre stanovisko nášho výboru. Veci sa majú takto. Nadchádzajúci viacročný finančný rámec je veľkou príležitosťou a môžeme tu konečne niečo ovplyvniť a e, upraviť Európu tak, ako to my chceme. Pretože máme možnosť konečne po slovách urobiť konkrétne skutky. Môžeme dlho teoretizovať, ale tu skutočne môžeme zatlcť ten klinec po hlavičke, pretože stále tieto politické rozhodnutia sú podfinancované a potrebujeme prostriedky na to, aby sa to všetko mohlo implementovať. Takže v rámci jazyčno finančného rámca musíme zdôrazniť, že akú Európu vlastne chceme v najbližších rokoch a musíme sa o to zasadiť práve pokiaľ ide o oblasť zrovnoprávnenia. Máme tu ešte viaceré Máme tu teda ešte možnosť zlepšenia. Pokiaľ ide o metodiku, je veľmi dôležité, aby sme mali e, rozpočtovanie, ktoré bude vychádzať z tohoto rodového princípu. Musí to byť prierezová téma, tak toto treba aj vnímať. A takisto tu boli návrhy, že tu bude vyjadrenie, vyjadrenie pokiaľ ide o dimenziu rodov, až to má byť začlené do rozpočtu ako celku. A myslím si, že to je niečo, čo je návrhom samozrejmým a E, vlastne implementácia tohto musí byť účinnejšia, ako to bolo v prípade predchádzajúcich vysvetlení. Ja teraz by som chcel pripomenúť, že vyjadrenie komisie, pokiaľ ide o polo, priebežné hodnotenie MFR, tam nebola obsiahnutá žiadna referencia, pokiaľ ide o otázku rodových prvkov ako prierezové otázky. Prečo? Pretože tu neboli dostatočné implementačné pokroky. Pokiaľ ide o obsah tohto stanoviska, pokiaľ ide o konkrétne fondy a programy, tak súhlasím s tým, že vlastne zrovnoprávnenie musí byť explicitne uvedené v jednej kapitole viazočného finančného rámca. To je dôležité preto, aby sme si stanovili konkrétne priority. Samozrejme, treba zároveň sa na to pozrieť prierezovo aj v ostatných politikách. To treba ukotviť, teda nie iba v jednej oblasti. A potrebujeme teda špecifické programy, potrebujeme samozrejme finančné vybavenie, aby sme túto prierezovosť zabezpečili. Na to potrebujeme peniaze, to treba opakovane zdôrazňovať, aj pokiaľ ide o program DAFNE. A napríklad v ostatných rokoch sa skrátil aj rozpočet pre DAFNE. E, teraz už tam nie je ani rozpočtový riadok pre tento program, preto je ťažké pre parlament robiť nejakú konkrétnu kontrolu v tejto oblasti a práve z tohto dôvodu vlastne sa pripájame k tej výzve, tieto finančné prostriedky e, podporiť lepšie. Predložíme také pozmeňujúce návrhy, aby sme tam, kde to vôbec ešte je možné, zlepšili toto stanovisko a pokiaľ ide o implementáciu e, návrhov v tejto oblasti, podporíme to a pokiaľ ide o tie kľúčové fondy, ktoré tu už boli spomenuté, pokiaľ ide o Dafne a FC, tam sa takisto zasadíme. A ešte sú dodatočné návrhy, ktoré sa týkajú ďalších fondov, kde sú takéto návrhy relevantné. Ide o fond pre solidaritu a takisto a fond pre azyl, migráciu a integráciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Claire. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem spravodaj spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Áno, myslím si, že pokiaľ ide o e, túto tému, áno, sú tu konkrétne otázky, ktoré treba v rámci e, MMF riešiť. Tie najdôležitejšie sú vlastne tie, ktoré sú pre nás také dôležité, napríklad pokiaľ ide o program DAFNE, treba robiť všetko preto, aby tu opätovne bol e, v rozpočte rozpočtový riadok, ktorý bude sa venovať špecificky tomuto programu, aby to potom bolo jasne dodržiavané, ale zároveň ja mám určité obavy aj v tom zmysle, že sú tu určité nálady, ktoré sa momentálne vytvárajú. E, nemáme to teraz, ale je to úplne v poriadku. Ženy sú spokojné. To je tá nálada. Takže zjednodušujme ten program aj ďalej, vynímajme z rozpočtu veci takýmto spôsobom a všetko bude v poriadku. A jeden z tých dopadov je ten, že vlastne strácame ten e, genderový streaming, ktorý my musíme aj ďalej rozvíjať v rámci toho pokroku, pokiaľ ide o diskusie týkajúce sa MMF. Takže takéto nálady tu sú a to je takisto e, teda spomenuté v rámci tejto správy E, že čo sa deje s množstvom európskych financií, ktoré e, sú zabezpečené prostredníctvom fondov. Máme tu parlamentný dohľad, pokiaľ ide práve o tieto, ale to je samozrejme niečo, čo priamo súvisí práve s touto genderovou perspektívou, práve pokiaľ ide o tie jednotlivé súčasti toho rozpočtu, ktoré vlastne teraz boli vyňaté z toho mainstreamového procesu. A takisto je dôležité, aby sme e, sa pozreli na konkrétne výsledky tohto rozpočtu samozrejme. E, európske fondy sú častokrát e, tými fondami, ktoré v členských štátoch zabezpečujú konkrétne e, genderové výsledky a preto je veľmi dôležité, aby sme v tejto oblasti pokračovali. Napríklad veľmi dôležitý príklad je ten, že ak sa pozrite napríklad na ženy v akademickom svete a tú priepas, ktorú tam máte, napríklad pokiaľ ide o postdoktorálne štúdium z viacerých dôvodov, ale Horizon 2020 a financie, tak ako to je nastavené teraz, je kľúčové, aby to pokračovalo aj ďalej E, tam sú explicitne stanovené ciele, ktoré sa tohto priamo týkajú, pokiaľ ide o Eh, účasť žien, aj pokiaľ ide o líderstvo v jednotlivých projektoch. Takže toto sú konkrétne príklady, kde tá rodová perspektíva môže zaznamenať určitý pokrok a my musíme robiť všetko preto, aby sme na tomto vstávali ďalej, pokračovali, aby to neboli tie tendencie, že by vlastne ten genderový rozmer ako keby sa začal vytrácať iba preto, že niekto si to želá. Má to konkrétny dopad a my musíme robiť všetko preto, aby ten dopad pokračoval ďalej. Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť v rámci diskusie? Áno. Zo pár komentárov, pani Ajala Sender. Ja si myslím, že všetky tie komentáre, ktoré tu padli, sú veľmi dôležité. No, nesmieme na ne zabúdať. E, diskusia budúcej VFR Diskusia o ňom bude veľmi zložitá a nesmieme prehrať všetko to, čo sa doteraz získalo v súvislosti s horizontom 2020 a tak ďalej. Bol to veľmi dobrý moment a možnosť posilniť pôsobenie žien v akademickom prostredí kde ako keby tá sklenená strecha, ten strop je vyšší a to, čo aj hovoril pán Soler v súvislosti s tým, ako v tej priebežnej revízii sa hovorí o tom, čo sa v genderovej oblasti dosiahlo v rozpočte EÚ a musíme viacej bojovať a získať e, to, čo sme prehrali v prípade Dafne a nájsť to miesto v rozpočte, kde by sme mohli zakotviť progra- e, programy pre rovnosť. Nebude to jednoduché a môžeme padnúť do pasce Áno, že už tam je prierezová klauzula, že sa to bude robiť bez toho, že to ani nebudeme môcť nejakým spôsobom skontrolovať. A dúfam, že e, dopracujeme sa k zhode v rámci pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Thank you. Thank you to Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v diskusii. Deadline na pozmeňovacie návrhy 23. októbra hlasovanie 4. november vo výbore na rozpočte, to bude niekedy vo februári a na plene by to malo byť asi v marci 2018, ale ešte to potvrdíme. To bol posledný bod programu. Má ešte niekto v bode rôzne? Nie. Takže ďakujem všetkým za účasť na schôdzi a ďalšia sa bude konať Musím si vziať okuliare, ospravnem sa. 6. novembra o 15. A teraz schôdza koordinátorov.